Dámy a páni, ako viete, konferencia predsedov politických skupín sa uzniesla, že bruselské zasadnutia v novembri budú zrušené. Využíme krátku príležitosť, aby sme sa informovali o stave veci. Ako iste viete, e, strop plenárnej miestnosti v Bruseli sa stal nestabilným a pri inšpekcii, ktoré sa konajú pravidelne, zistili, že 3 z 21 týchto trámov mali trhliny. 31. augusta ma informovali o tom, že by tu mohlo byť nebezpečenstvo. Mm, na to som plenárnu miestnosť dal okamžite zatvoriť a chcel by som dodať, že prvý posudok, ktorý nám bol predložený, počítal s tým, že to najviac postihnuté miesto plenárnej miestnosti je práve strop nad predsedníckým stolom, tak iste si viete predstaviť, že som hneď konal. Ďalšie prieskumy stavu viedli k tomu, že tu je situácia skutočne vážnejšia, ktorá nesúvisí iba s nedbalosťou pri stavebnej práci, ale súvisí to aj s materiálovými chybami, ktoré jednoducho musia byť nahradené. Preto som požiadal generálneho sekretára, aby urobil všetky konkrétne kroky, aby prizval k dispozícii všetkých odborníkov. Pána Di Rupa, predsedu britskej vlády, som o tom informoval. Dostali sme aj z jeho strany k dispozícii špecialistov na stavby budov, ktorí nám dávajú odborné rady. Vychádzame z toho, dámy a páni, že pri opravných prácach že v tomto ohľade sa skutočne bude konať o dlhšie časové, dlhšie časové obdobie. Musím povedať, že sme tu museli podoprieť celý strop vnútri a tieto podporné opatrenia sú skutočne tak náročné, že tie lešenia, ktoré tam boli postavené na to, aby sme tento strop podporili, zaťažili aj e, dno tejto miestnosti a museli sme podoprieť aj miestnosti, ktoré sú pod touto sálou a nemôžeme ich momentálne používať. A to je vlastne dôvod, prečo sme zatvorili aj viaceré miestnosti pod plenárnou sieťou sálov. V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov budeme kontrolovať situáciu ďalej, budem, prizveme renomované inštitúty, ktoré posúdia stavbu. Kedy budeme môcť znovu rokovať tejto miestnosti, to vám nemôžem povedať, ale chcem vám povedať, že podľa skúsenosti môžem povedať, že takéto stavebné práce si vyžadujú väčší časový priestor, že to bude trvať dlhšie. Napriek tieto situácii naša práca bude pokračovať aj naďalej. Aj pani Merkelovej, nemeckej spolkovej kancelárke, som, som ju informoval, ktoré návšteva bola plánovaná v našom parlamente a pozvali sme ju na otvorenú konferenciu predsedov politických strán a dostali sme k dispozícii rokovaciu miestnosť SP Dostali sme rokovaciu miestnosť EPP, pretože oni majú najväčšiu miestnosť v parlamente po plenárnej miestnosti. Takže budeme mať konferenciu predsedov, v rámci ktorej sa budeme venovať otázkam, ktoré budú súvisieť s príhovorom pani Merkelovou, takto som jej to aj bol oznámil. Ešte krátke pripomenutie, dámy a páni. Neviem, ako často som vám za ostatné mesiace zaslal listy, ktoré dúfam, že ste aj všetci si prečítali, ktoré súvisia s so zajtrajším fotografovaním, ktoré sa tu bude zajtra konať zajtra 12.30, pár minút pred začatím hlasovania. Budeme mať uh, fotenie, panoramatické fonanie plenárnej miestnosti v kvalite 3D so všetkými členmi na im pridelených miestach. Ako si iste spomínate, ja som vám to viackrát už popísal v minulosti v tých listoch, ale bolo mi povedané, že sú tu kolegovia, ktorí sa vyjadrili, takže takýto list do mňa ešte nikdy nedostali, tomu však ja neverím. Ja si skôr myslím, že ten list neprečítali, ale všetci tí, ktorí ešte si nepozreli poštové schránky, bolo by možno vhodné, aby ste uh, zajtra 12.30 si uvedomili, že tu zajtra budeme robiť panoramatické fotenie, postaví sa tu kamera, ktorá vás všetkých odfotí a potom aj vaša fotka s vašim miestom sa dostane do internetu, aby každý volič mohol na internete si pozrieť, kde kto e, z jeho krajiny sedí. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, dámy a páni. A teraz prejdeme k rokovaniu o prvom bode. Všeobecný rozpočet Európskej únie rozpočtový rok 2013. Týka sa to všetkých oddielov. A teraz dostane slovo náš spravodajca, pán Giovanni Lavia. Nech sa páči, pán Lavia, máte slovo. Pán predseda, pán Mavronas, pán komisár Levandovský, vážení kolegovia, zajtrajším hlasovaním